Vážení kolegovia, poprosím vás všetkých, aby ste si sadli. Aby sme mohli pokračovať v našom plenárnom zasadnutí a vítame vysokú predstaviteľku pani Federiku Mogheriniovú. A rád by som vás informoval, že e, mi prišla žiadosť o opravu hlasovania zo včerajška e, pravidlo 131 rokovacieho poriadku, takže táto zmena a oprava, e, ak dovolíte, ju budeme považovať za schválenú a budeme pokračovať v programe a ide o vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie